Vítam srdečne, pani i bardzo proszę, kto... Vážení kolegovia, vítam vás, poprosím vás, keď odchádzate z miestnosti, robte to potichu zapraszam na punkt porządku obrad A teraz by sme e, prešli na nasledovný bod na programe a to je Ehm, téma politiky integrity komisie. Konkrétne sa to týka vymenovania generálneho tajomníka Európskej komisie. Ehm, pán komisár Ettinger vystupí, nech sa páči. Herr Präsident, Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vážený pán predseda,